Dobrý deň, všetkým vám želám príjemné popoludne a vítam vás na vypočutí výboru LIBE. Predseda je na ceste, takže o chvíľu dorazí. Avšak aj napriek tomu už musíme začať. Dovolte mi na úvod povedať pár slov. No a potom ako spravodajkyňa v mene výboru LIBE vás trochu uvediem do problematiky tohto vypočutia. Pod názvom Dopad charty základných práv a pri rozvoji európskej oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Výbor LIBE, ako všetci iste viete, od začiatku pokladal Chartu základných práv Európskej únie za základ e, oblasti alebo politiky súvisiaci s oblasťou slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. V tejto perspektíve od roku 2000, od roku 2000 bola chartou pre výbor referenciou pre Európsky parlament a jeho správy o ochrane základných práv v Európskej únii. Okrem toho v roku 2005 a 2007 výbor LIBE zorganizoval dve vypočutia, na ktorých sa zúčastnili najdôležitejšie, najvýznamnejšie predstaviteľe slobody e, Európskej únie a zaoberali sa základnými právami a zúčastnili sa na ňom e, zástupcovia súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. Keď e, sa Lisabonská zmluva a Charta základných práv stali právne záväznými, tak teraz nadišiel čas, aby sme správne pochopili skutočný e, dopad týchto textov pri vytváraní legislatívy EÚ, ako aj ich implementácii v členských štátoch. Úloha a cieľ tohto vypočutia e, je e, poskytnúť určité usmernenia ktoré priniesol nový právny rámec pri vytváraní e, budúcej legislatívy a prehodnotenie aký komunitér Európskej únie v oblasti slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Naše vypočutie pozostáva z troch panelov. Dnes prvý panel sa bude zameriavať na úlohu e, charty ako kľúčovú referenciu pre budúce legislatívu a implementáciu na národnej úrovni. Druhý panel dnešného popoludňa sa bude zaoberať ochranou ľudských práv a ľudskej dôstojnosti, tak ako ich garantujú najvyššie súdy v EÚ. Zajtra do obeda a sa tretí panel bude zaoberať e, oblasťou slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Zameriavať sa bude na stratégiu komisie a rovnako stanoviska akademickej obce, občianskej spoločnosti a národných inštitúcií. Každý panel, každá časť bude po každej časti bude nasledovať diskusia, takže dnes to budú dve a zajtra jedna. Účastníci samozrejme môžu požiadať o slovo v rámci týchto diskusí a chceli by sme ich požiadať, aby predsedu informovali a povedali svoje meno, a respektíve na prihláška žiadosti o slovo uviedli svoje meno a inštitúcie, z ktorej prišli. Príspevky našich eh, panelistov budú trvať 8 až 10 minút na to, aby sme dokázali dodržať vo predstanovený čas. A rovnako by som chcela požiadať tých, ktorí vystupujú a ktorí budú klásť otázky v rámci diskusí, aby sa vyjadrili čo najstručnejšie v priebehu troch minút, pretože len tak sa nám podarí dodržať časový rámec vyhradený na dnešné popoludne a zajtrajšie do obede. No a keďže ja som podpredsedničkou výboru LIBE a tiež spravodajkyňou pre ochranu ľudských a základných práv v EÚ, tak teraz mi pripadla milá povinnosť povedať na úvod pár slov, o ktorých môžeme neskôr diskutovať. Takže, drahé kolegyne a kolegovia, myslím, že je veľmi dobrý okamih, ktorý nastal po prijatí Lisabonskej zmluvy eh, po decembri 2009 pre ochranu základných práv. Charta základných práv je eh, právne záväzná. A rovnako máme, alebo sa na komisii touto, týmito otázkami zaoberajú eh, nové inštitúcie a dokonca je osobitný komisár pre základné práva. sú iniciatívy európskych občanov, pre európskych občanov, ktoré približujú Európsku úniu k občanom a rovnako existuje agentúra pre základné práva, ktorá predkladá správy, rovnako predkladá správy a pozorne sleduje implementáciu charty základných práv a jej dodržiavanie. To sú inštitúcie na komunitárnej úrovni. A ďalej sú súdy, Európsky súdny dvor a Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. No a vidíme, že máme skutočne dlhý zoznam inštitúcií, právne záväzných nástrojov, po vytvorení tých inštitúcií máme teraz možnosti Avšak otázkou je, ako ich využijeme a na aké ciele budeme používať tie nástroje a inštitúcie, ktoré boli vytvorené. Takže je najvyšší čas, aby systém začal fungovať a inštitúcie musia dodržiavať všetky právne povinnosti, ktoré pre ne vyvstali. bude veľmi dôležité, aby implementácia charty bola pozorne sledovaná komisiou v prípade využívania a uplatňovania charty základných práv a právnych nástrojov. Ďalej musíme pozorne sledovať implementáciu a dodržiavať chartu. V prípade navrhovanej legislatívy pre EU a európske inštitúcie charta základných práv musia v každom prípade dodržiavať. Keď európske inštitúcie zaistujú, že európske právo alebo európske inštitúcie by mali zaisťovať a členské štáty že európske právo bude v súlade s základnými právami. A potom, ako som už povedala, tak implementácia tak na úrovni spoločenstva, ako aj na národnej úrovni musí dodržiavať zásady charty základných práv a, a to isté musí robiť aj národná legislatíva pri transponovaní európskeho práva. Takže toto sú požiadavky, ktoré za sebou prináša existencia a právna záväznosť charty základných práv. Teraz sa musíme zamyslieť nad tým, ako najlepšie využiť všetky tieto e, možnosti keď v budúcnosti sa bude implementovať Charta základných práv. No a teraz sa dostávame do momentu, kedy výbor Libe a ja sama ako spravodajkyňa vypracovávame správu o základných právach v EÚ. No a ja, ako spravodajkyňa, som presvedčená o tom, že našou úlohou teraz je sledovať existujúce inštitúcie, monitorovať, kto robí čo a aké úlohy musia inštitúcie zohra- zohrávať a ako najlepšie spolu, uh, spolupracovať. A to na úrovni EÚ, na úrovni členských štátov. Treba tiež sledovať a preveriť, ako môžu spolupracovať súdy a rovnako sa treba zamýšľať, zamýšľať nad tým, ako predchádzať nejakému uh, zbytočnej práci treba sledovať, ako EU môže spolupracovať s Radou Európy, s medzinárodnými organizáciami v súvislosti s týmito otázkami, ktoré sú predmetom charty, ako rôzne orgány OSN alebo Rada Európy. Je skutočne množstvo otázok, ktoré treba položiť, ktoré treba zodpovedať. Ja si myslím, že táto správa, ktorá bude predložená tento rok v parlamente, musí riešiť tieto otázky. No a preto sme veľmi radi, že ste tu, že ste tu medzi nami a pomôžte nám, pomôžte, pomôžte nám zamýšľať sa nad tým, čo robí ktorá inštitúcia, ako majú úlohu a ako by a kde zohráva Európsky parlament tie najdôležitejšie úlohy. Ja si myslím, že keď všetky inštitúcie vrátane parlamentu budú zohrávať úloha, ktorá im prináleží. V súlade s touto modernou chartou, tak sa nám určite podarí splniť očakávania európskych občanov. A tie očakávania, po tom, čo sa vytvorili všetky tieto nástroje, sú skutočne veľmi vysoké. No a týmito slovami a podnetmi, zamysleniami som chcela podnetiť diskusiu. No a teraz mi dovolte dať slovo pánovi Petrovi Hastingsovi, ktorý je dozorca nad ochranou, alebo európsky dozorca pre ochranu údajov. Takže pán Hastings, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Nie je pravdepodobne náhoda, že dozorný úradník pre ochranu údajov sa vyjadrí, alebo sa má vyjadriť na tomto vypočutí. Súčasne, keď tu vystupuje predsedníctvo, španielské predsedníctvo rady a poslanci Európskeho parlamentu, pretože je to inštitúcia, ktorá pracuje s dodržiavaním jedného z práv, ktoré je potvrdené v Charte základných práv. Ochrana údajov je veľmi dobrým príkladom dopadu charty v oblasti e, slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. No a preto Libe má veľký záujem o ochranu údajov, čo ja veľmi vítam. Treba povedať, že oblasť alebo keď hovorím o oblasti slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, tak tiež uh, mám tým na mysli štokholmský program, ktorý bol prijatý minulý rok, no a v ktorom veľmi dôležitú úlohu uh, zohráva zhromažďovanie, uskladňovanie a ďalšie postupovanie osobných údajov ako nástroj pri tvorbe európskej politiky o azile, a policajnej a súdnej spolupráci ako aj v oblasti vnútornej bezpečnosti. No a v tomto kontexte sa veľký dôraz kladie e, na stratégiu riadenia európskych informácií. No ale v tomto kontexte je tiež a e, dobre, že ako protiváha výmeny údajov e, sa veľký dôraz kladie na ochranu údajov. No a preto ja vítam ten dôraz na stratégiu riadenia informácií. Rovnako tiež vítam eh, dôraz, ktorý sa kladie v rámci štokholmského programu na základné práva. Práva na ochranu údajov, alebo právo na ochranu údajov uznáva eh, Charta základných práv, je to právne záväzné a ako jedna z málo základných práv sa tiež uvádza eh, v ustanovujúcich zmluvách a to viackrát je to ustanovenie článok 16 zmluvy o fungovaní únie, tiež s článkom 8 o ochrane údajov a článkom 7 o práve na súkromie. Takže nie je to len článok 8 charty, ale tiež identicky formulovaný, formulované potvrdenie práva na ochranu údajov v článku 16. No a to dáva občanom subjektívne právo, ktoré sa dá priamo uplatňovať a vymáhať pred súdmi. Samozrejme uvidíme, ako e, zareagujú súdy, keď sa takýto prípad e, objaví. No a okrem toho existuje článok 6.2 zmluvy o Európskej únii, kde je jasné ustanovenie o prijatí Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý je teraz mm, záväzný. V článku 16 zmluvy o fungovaní EÚ sa hovorí, že základné hodnoty ochrany údajov sa potvrdzujú. No a keď toto ustanovenie budeme analyzovať, tak je jasné, že kľúčovým elementom na ochranu na údajov sú teraz základnými kameňmi na úrovni primárneho práva EU. Je to subjektívne právo na ochranu osobných údajov. Článok 16 hovorí jasnou rečou, a kde hovorí, že to je umožnené len na základe práva. Čiže je potrebný právny základ spracovávanie údajov musí mať neustále alebo vždy, v každom prípade právny základ. Účel musí byť špecifikovaný a to je, eh, ďalej je tam jasné odvolanie na právo eh, prístupu k eh, údajom právo na opravu a rovnako princíp dohľadu zo strany nezávislého orgánu. To všetko bolo potvrdené v článku 16 zmluvy o fungovaní EÚ. oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa preto nemôže ďalej rozvíjať bez e, dodržiavania práva na ochranu údajov, tak ako je potvrdené v charte a, kde sa, a ďalej tiež v sekundárnej legislatíve. No a to je prípad, kedy legislatíva EÚ, ktorá bola navrhnutá a prijatá. A keď sa pozrieme na zoznam bodov akčného programu komisie. Je to skutočne ujasné. My sme zverejnili na našej stránke tie body, ktoré sú relevantné pre ochranu údajov. A uvidíme, či tieto návrhy skutočne aj rešpektujú a dodržiavajú právo na ochranu údajov. Začiatkom tohto mesiaca to bolo zverejnené na našej stránke, ale nie len na európskej úrovni, ale aj na národnej úrovni budú e, tieto body pri implementácii legislatívy uplatňované. Rovnako e, v článku 51 charty sa jasne hovorí, že národné orgány to budú musieť dodržiavať. Okrem toho, charta bude interpretovaná a vykladaná v súlade s rozsudkami súdov v Štrasburgu a Luxemburgu. V legislatíve, ktorá súvisí s oblasťou slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, a teda aj o výmene údajov, a dôležitá úloha základných práv musí byť neustále, neustále zohľadňovaná. A to je širšie ako ochrana na súkromie a ochrana údajov. A rovnako to so sebou prináša viacelo zaujímavých prípadov e, v zmysle rozsudkov e, práv sú, sú, súdneho dvora e, v Luxemburgu. Je to prípad Hooper, v ktorom sa hovorí o nediskriminácii na základe národnej príslušnosti. Imigračné registre v Štrásburgu je tiež rozsudok, ktorý sa zaoberá databázou DNA a o tom, o princípoch subsidiarity a proporcionality e, v konkrétnych prípadoch. No a to je skutočne veľmi relevantné, pretože problém nediskriminácie a riziko stigmatizácie určitých osôb, ak ich mená budú e, v databázach, tak e, to nie je vôbec teoretické. No a v tomto kontexte a súčasťou kontextu, e, v ktorom teraz komisia pripravuje revíziu existujúcich sekundárnych právnych rámcov pre ochranu údajov, tak to je súčasťou štokholmského programu, a zdôrazňuje význam ochrany údajov v tomto kontexte. Dovolte mi povedať, že od 1. decembra minulého roka malo byť zaistené, že právo na ochranu údajov a všetky prvky, o ktorých som hovoril, sú dodržiavané na úrovni EÚ. A opätovne nie sú prípustné žiadne medzery, ktoré však existujú. Bývalý rámec pre alebo nenávny rámec pri bývalý tretí pilier nie je v rámci Lisabonskej zmluvy požadovaný. Rámcové rozhodnutie o ochrane údajov je obmedzené a nezaoberá sa tými tzv. domácimi situáciami a problémami. A to nie len v prípadoch, keď sú údaje zohromažované na národnej úrovni, ale rovnako sa vzťahujú na ďalších európskych občanov a možno sa stanú európskymi údajmi na výmenu. Čo je stále viac odpovedá skutočnosti, takže preto treba odstrániť tento nedostatok a ja dúfam, že v rámci revízie rámca sa to aj podarí. Na záver mi dovolte povedať, že charta, ktorá je teraz záväzná, poskytuje kľúčové referencie pre nový rámec EÚ o ochrane údajov, ktorý v súčasnosti pripravuje komisia a nedostatky nie sú priateľné. No a preto je tu taký dôraz na komplexný, horizontálny a účinný rámec. No a v tomto kontexte iný legislatívny akt treba, alebo v inej legislatíve treba sa zaoberať princípom proporcionality, nevyhnutnosti, ktoré sú e, základné pre novú, novú, novú legislatívu v súlade s článkom 52 charty. Oni vymedzujú určité výnimky, ale treba byť opatrný a projekty, e, na ktoré sa vzťahujú tieto výnimky. No a zásada proporcionality bude tým testom aj pre parlament. Takže ja myslím, že toto je skutočne mimoriadne dôležité. Toto obmedzenie základných práv je prípustné len vtedy, keď je absolútne nevyhnutné a je vo všeobecnom záujme. A to je moja posledná pripomienka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Hastings. No a teraz prichádzame k prvej diskusii. No a dvaja poslanci by chceli sa vyjadriť, no a potom samozrejme slovo dostanú všetci. Chceli by sme len požiadať, aby ste sa prihlásili a potom naši kolegovia z prihláškou do diskusie prídu za vami a môžete sa zaregistrovať. Takže prvým kolegom, ktorý by chcel vystúpiť, je pán Coelho. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcela by, chcel by som vám pogratulovať eh, za túto iniciatívu. Takisto vám chcem eh, poblahoželať eh, pán Hastings za váš príspevok. Absolutne s ním súhlasím na 100% s tým, čo ste nám povedali, hlavne pokiaľ ide o ochrane údajov, ktoré dokazujú, do akého bodu Charta základných práv je naozaj náležitá v rámci priestoru slobody a spravodlivosti. Táto charta ktorá je pre nás ďalší krok vpred, aby sme zabezpečili Európu, ktorá nebude mať len voľný pohyb osôb, ale takisto aj Európu, kde občania budú mať zakotvené svoje základné práva v charte. A teda je to mimoriadne dôležité v tomto priestore slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. V skutočnosti keď ide o účinok nášho boja proti kriminalite, ako aj proti organizovanému zločinu. Tento boj by sa mal opierať o základné hodnoty. Je to veľmi dôležité, keď Európa um, je spojená s viacerými partnermi, hlavne so Spojenými štátmi americkými a s ďalšími regiónmi sveta. Takže potrebujeme, aby táto naša činnosť bola zakotvená aj v tejto charte základných práv. Domnievam sa, že pre tento priestor spravodlivosti, bezpečnosti a slobody je charta kľúčovým dokumentom, tak ako to povedal aj pán Hastings, ale takisto je kľúčovým dokumentom takisto pre všetky spoločné európske činnosti. A hlavne od vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy musíme naplno rešpektovať túto chartu. Ďakujem. Ďakujem, pán Koelo. Pani Zipl. Ďakujem, pani predsedkyňa. Myslím, že dnes vedieme veľmi dôležitú rozpravu a ľudujem, že viacero kolegov nie je prítomných, pretože myslím, že táto téma nás bude ešte dlho sprevádzať. A dúfam, že kolegovia budú sledovať túto diskusiu iným spôsobom, keď hovoríme o dôležitosti ochrany údajov a o, údajov a o spolupráci inštitúcií. Viaceré rozhodnutia nie sú formálne juristického charakteru, ale ide o politické hodnotenie, o politickú rozpravu. E, základné práva nie sú novinkou, ale majú nový význam na základe e, prijatia Lisabonskej zmluvy, ako poukazujú prvé diskusie v Európskom parlamente, ako veľmi sa usilujeme Myslím, že pri otázke ochrane údajov to zachádza nad rámec otázky štokholmského programy a otázky, nakoľko uh, to zohráva úlohu eh, v policajnej spolupráci, ale zachádza to ďalej nad rámec významu do každodenných oblastí. Vo viacerých oblastiach vedeme diskusiu, nakoľko moje osobné zdravotné údaje zavedením e, takejto zdravotnej e, check karty by mohli byť zaujímavé aj pre ďalších, ktorí mm, by na tom nemali mať záujem. A vieme, už teraz prebiehajú diskusie, že zamestnávateľia majú takéto e, záujem o takéto údaje, aby mohli odhadnúť, nakoľko je potenciálny zamestnanec vystavený zdravotným rizikám, aby E, túto osobu, dajme tomu, nezamestnali na základe nejakých zdravotných rizik. Otázka občianských práv a ochrany údajov by nemala sa týkať e, výlučne iných oblastí. Ale diskusia má veľmi jasnú politickú pridanú hodnotu. Ide o diskusiu e, o občianské práva a my v podstate dávame do ústredia konkrétneho občana a myslím, že toto je veľmi dôležitá záležitosť tejto diskusie pre najlepšie týždne. A som veľmi zvedavá, ako my túto diskusiu infomanagementu, ochrany údajov, ale aj bezpečnosti údajov budeme viesť a pri otázkach ochrany údajov nie je len otázka, kto má prístup k jednotlivým e, zberom údajov, ale otázka je aj, aké aktuálne sú takéto zbery údajov. Ehm, či sa zabezpečí, že e, údaje, ktoré sa majú vymazať, aj budú vymazané, ako dlho ostanú zachované. Aj toto by malo byť súčasťou diskusie a bude nás zamestnávať, e, nakoľko tieto veci môžeme vyriešiť na európskej úrovni a nakoľko môžeme požadovať ďalšie kroky aj od členských štátov. Ďakujem pani Zipa. Ešte než uh, dám späť slovo pánovi Hastingsovi, dovolte mi zdôrazniť uh, to, čo povedal kolega e, pán Coelho. Je to veľmi dôležitá záležitosť, veľmi dôležitý okamih. komisárka Redingová sa vyjadrila v tom zmysle, že môžeme toto porovnať e, vlastne s výkonmi jednotného trhu e, v oblasti ochrany ľudských práv. Okrem toho by sme nemali zabúdať to, e, čo som už spomenula v mojich úvodných vyjadreniach, že máme chartu EÚ, ktorá je jednou z najmodernejších kodifikácií ľudských práv vo svete. Čiže si myslím, že máme veľmi dobrý pracovný základ. Je veľmi dôležité, aby sme boli schopní využiť tento základ v prospech občanov. Pán Hastings, teraz vám opäť dávam slovo, aby ste e, zareagovali. Ďakujem. Ako som už spomenul na úvod, myslím, že myšlienka organizovania alebo organizátorov mala poukázať na to, že ochrana údajov eh, je veľmi relevantným príkladom dopadu charty v oblasti eh, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Áno, je to pravda, ja s tým v plnej miere súhlasím, ale eh, má to širší rozsah pôsobnosti a Funguje to oboma spôsobmi, ako už bolo zdôraznené. Poprvé, charta predstavuje viac ako len nástroj pre ochranu údajov a všetky práva, nediskriminácie, ľudskej dôstojnosti zohrávajú e, kľúčovú úlohu v implementácii e, príprav legislatívy a štokholmského programu. Aj tá ďalšia perspektíva je pravdivá, ako už bolo zdôraznené. Ochrana údajov nie je relevantná len v kontexte oblasti e, bezpečnosti, e, slobody a spravodlivosti, ale plán komisie predložiť návrhy do konca roka pre e, obnovu existujúceho právneho rámca boli vyjadrené v kontexte prvej časti štokholmského programu. Relevantnosť tohto projektu, a treba to zdôrazniť, je významná pre všetky oblasti európskej politiky. A siaha to od práce, oblasti zdravia až po dopravu, sociálnu bezpečnosť a tak ďalej. Čiže Eh, je to naozaj eh, veľmi relevantné úsilie. Eh, takisto chceme čeliť výzvam nových technológií a globalizácie. Nuž a okrem toho chcem povedať, že vítam, že v štokholmskom programe dopady ochrany údajov a ľudských práv sa berú vážne. A Takisto e, informačná stratégia predstavuje eh, metodológiu na zabezpečenie, aby tie chyby, ktoré sa vyskytli za uplynulých 5 až 10 rokov, neboli opakované. Aby eh, sme sa neunáhlili a e, môžeme tak urobiť na základe systematickej analýzy, kedy ochrany údajov sú súčasťou a už sú od počiatku zaintegrované do tohto systému. A to je čosi, čo môžem uvítať a podporiť, pokiaľ sa budeme riadiť týmto prístupom. Keď je reč o základných právach vo všeobecnosti, tak nezabúdajme, že príslušný komisár pre túto oblasť, komisárka eh, Redingová, eh, vyjadrila eh, že tu by mala byť e, politika nulovej tolerancie. To je veľmi e, jasná formulácia e, a ide tu o chartu a o zmluvu. Takže berme to vážne, ja to môžem uvítať a môžem uvítať aj podporu a my naozaj Ehm, sa budeme riadiť touto legislatívou a budeme extrémne kriticky. Ďakujem. Ďakujem, pán Hastings. Uh, uh, no Nakoľko už E, žiadni ďalší kolegovia sa nechceli vyjadriť, prejdeme k druhej časti dnešného popoludnia. Ide o ochranu základných práv a ľudskej dôstojnosti, ktorú e, zaručuje, e, ktorú zaručujú um, najvyššie súdy v Európskej únii. Máme tu tri vstupy, po ktorých bude nasledovať ďalšia diskusia. Takisto chcem zopakovať, že eh, ak sa niekto chce zapojiť do diskusie, mal by zdvihnúť ruku a my potom eh, distribuujeme zoznam, kde sa môžete zaregistrovať. Prvou rečníčkou alebo prvým rečníkom je pán Jean-Claude Bonišo, predseda 4. komory mm, eh, súdneho dvora, Európskeho súdneho dvora. Ďakujem za prítomnosť a nech sa páči, e, odovzdávam vám slovo. Ďakujem. If you agree, I will uh, speak in French. Budem hovoriť po francúzsky, ak vám to nevadí, je to pre mňa ľahšie. Uh, Keďže názov tohto zasadnutia sa týka spôsobu, ako Najvyšší súd Európskej únie zabezpečuje dodržiavanie základných práv Dovolte mi, aby som teraz detailne nerozpracovával ten spôsob, akým je táto ochrana zabezpečená v súdny, súdnom európskom poriadku, súdnym dvorom Európskej únie. Je tu o otázku, ktorá je zo široka známa, ale zdá sa mi oveľa zaujímavejšie pre vás vzhľadom na túto tému, ktorú budeme preberať, aby sme sa na to pozreli z toho evolutívneho alebo vývojového hľadiska, aby sme sa zamysleli nad dopadom, aký môže mať Charta základných práv, ktorá je v podstate aj eh, tématikou týchto dvoch eh, dní. Veľmi rýchlo by som vám chcel načrtnúť vstup EU do, k dohovoru eh, Charty základných práv. Táto otázka samozrejme, alebo tá, to prepojenie nie je úplne e, jasné. Súdny dvor Európskej únie, dámy a páni, nie je e, trúdom, e, k súdom, kde by boli prerokované len občanské práva. Je to hlavne ústavný súd, ale takisto aj administratívny alebo správny súd Európskej únie. Jeho úlohou je kontrolovať zákonnosť aktov európskych inštitúcií v rámci tejto kontroly je prirodzene táto realizovaná tak ako vo všetkých národných súdoch takým spôsobom, že sa vyjadruje k dodržiavaniu aktov zo strany inštitúcií, pokiaľ ide o tieto základné práva. Súdny dvor, jeho úloha základná je aj v tom, že musí zabezpečiť jednotu v interpretácii a teda aj aplikácii európskeho práva jednotnosti, ktorú ako určite viete, je samotnou podmienkou pre existenciu Európskej únie. Keďže zmluvy neobsahovali vyhlásenie o právach, alebo taký ten zoznam, tak súdny dvor v podstate toto, tento nedostatok odstránil vďaka svojej judikatúre. Toto judikatúra je veľmi bohatá a inšpiruje a vyvoláva v nás dôveru. Ako viete, táto judikatúra v ľudských právach súdneho dvora v nej e, uplatňovala taký ten základný princíp. Samozrejme, že za týmto účelom sa inšpirovala zo základných tradičných judikatúr jednotlivých súdov na členských štátov, kde ako aj princípmi, e, ktorými sa riadili jednotlivé členské štáty. A v tomto rámci, a toto je veľmi známy vzorec, vlastne poskytla mimoriadnu, mimoriadný význam Európskemu dohovoru ľudských práv. Aplikuje judikatúru súdneho dvoru ľudských práv a takisto cituje často a čoraz častejšie judikatúru Štrásburského súdu e, pokiaľ ide o jeho rozsudky. Judikatúra je ochranná a vzbuduje dôveru. Je ochrana napríklad, to vidíme v mnohých príkladoch, napríklad rozsudok Kady zo septembra 2008, kde súdny dvor plne dodržal práva na obranu, na obhajobu v rozhodnutiach, kde osoby alebo spoločnosti sa nachádzajú na zozname tých, ktorí sú prepojení s organizovaným zločinom. Takisto vzbudzuje dôveru napríklad následovnou vecou. Napríklad Belgický ústavný súd zaslal súdnemu dvoru EÚ otázku zákonnosti základných ľudských práv smernice, ktorá sa týka boja proti praniu špinavých peňazí. V týchto ustanoveniach, ktoré sa týkali hlavne advokátov, pokiaľ ide o pravidlá poskytovanie informácií ohľadom prania špinavých peňazí. Takisto aj francúzsky ústavný súd zaslal svoju požiadavku na súdny dvor, pokiaľ ide o platnosť práv rovnosti, pokiaľ ide smernice kvóty, kvót a predaja teda kvót emisí skleníkových plynov. A bol to hlavne najvyšší tento súd, ktorý sa domnieval, že tento rozsudok súdneho dvora bol dostatočný, preto sa naň aj obratil. Bolo treba v takomto kontexte teda vypracovať takúto chartu základných práv, ktorá by sa venovala len právam EÚ. Ja zatiaľ absolútne o tom nepochybujem. Prečo? Pretože úroveň rozvoja, ktoré sa dostala, alebo vývoja, ktorého sa dostala Európska únia vzhľadom na rozšírenie kompetencií, by pritom to bolo nenormálne, keby sme nemali takýto dohovor, takúto deklaráciu základných práv. Ďalej potom máme aj nové práva napríklad oblasti občiansko-právneho poriadku alebo trestného poriadku. Hovoríme znova, pripomínam o priestore slobody, bezpečnosti a slobody. Bolo naozaj na základe tohto potrebné vypracovať taký zoznam práv. A preto aj eh, na tomto fóre, myslím, je dôležité vypichnúť eh, túto záležitosť, pretože to bolo potrebné, aby sme viedli úvahu, ktorá by viedla k schváleniu a potvrdeniu týchto základných eh, práv EÚ alebo hodnot. Ale teraz už teda charta existuje a musíme sa zamyslieť nad tým, aké je jej miesto v Európskom súdnom poriadku. Toto nás vedie k tomu, aby sme sa zamysleli nad jej hodnotou, nad jej obsahom a nad podmienkami jeho alebo jej interpretácie. Pokiaľ ide o právnu hodnotu charty, musím spomenúť tri základné body. Charta, poprvé, má hodnotu toho najprednostnejšieho práva EÚ v článku 6 zmluvy o EÚ sa hovorí o tejto istej eh, právnej úrovni, ktorá je na tej istej úrovni ako právna hodnota alebo úroveň zmluvy EÚ. E Ďalej, rozsah pôsobnosti je jasne e, vymedzený. Ide o všetky verejné moci EÚ a takisto aj o členské štáty, pokiaľ oni implementujú práva EÚ. A teda aj samotné znenie, e, ktoré tu hovorí, že ide len o tieto prípady, keď sa implementuje právo EÚ. A po tretie, charta nemení kompetencie v rámci EÚ, ani rad alebo systém kompetencií a teda nemôže ako taká predstavovať právny základ, ktorý by bol nový. Pokiaľ ide o jej obsah, musím takisto vypichnúť tri základné body. Charta zohľadňuje skoro všetky základné slobody a práva, ktoré sú v charte základných eh, slobod a takisto aj v jej jednotlivých eh, protokoloch. Tiež, keď eh, tu spomenieme taký komparatívny prípad, 19 práv je tu spoločných medzi chartou a dohovorom, len 5 figuruje v dohovore z nich. Takže môžeme povedať, že Charta základných práv EÚ predstavuje alebo konštitucionalizuje e, práve dohovor e, základných práv EÚ v európskom právnom poriadku. Charta však nie je len pretavením dohovorov, pokiaľ ide o tie práva, ktoré tam nie sú spomenuté. Máme tu 31 práv, 12 z toho sa týka solidarity a nachádza sa to aj v názve charty. 8 sa týka európskeho občianstva a 11 sa týka ďalších tém. Ak sa na to pozrieme spoločne, môžeme povedať, že veľká časť týchto slobôd a práv sa týka práve kategórie základných práv, ale možno tomu tak nie je pre celú e, chartu. Niektoré práva, ako tie, ktoré vyplývajú z občianstva EÚ, sú nie tak v zmysle európskom, ako e, skôr v tom zmysle, že je potrebné tu mať e, takú správu, ktorá by fungovala správne. A e, bez pochyby môžeme spomenúť aj tu, že ide to o právo, ktoré je základným v tom zmysle, keď hovoríme o slobode prejavu alebo zhromažďovania sa. A nakoniec charta obsahuje aj niektoré zvláštnosti, e, ktoré by som takisto chcel zdôrazniť, pokiaľ ide o jej interpretáciu. Keď eh, si pozrieme buď eh, preambulu alebo článok 52, charta stanovuje pravidlá, podľa ktorých musí byť interpretovaná. Ona samotná stanovuje tieto pravidlá pre vlastnú interpretáciu. Máme tu štyri prvky, ktoré treba spomenúť. Poprvé, ten zmysel a dosah práva, ktorý figuruje tak v dohovore základných práv ako aj v charte, musia byť rovnaké. Druhý bod, vysvetlenia ktoré boli vypracované pod záštitou prezídia dohovoru alebo konventu, musia byť zohľadnené takto hovorí e, samotný text. Je to aj v preambule a takisto aj v článku 52. Po tretie, tie práva, ktoré vyplývajú z ústavných tradícií, ktoré sú spoločné pre členské štáty, musia byť interpretované, teraz citujem, v harmonii s týmito, čiže v musia byť identickí. A po tretie, obmedzenie práva, ktoré sú tu uznané, musia byť buď odôvodnené buď ochranou e, práv, základných práv občanov, alebo keď je potrebné zabezpečiť veci, väčší zmysel pre bežné fungovanie týchto práv, alebo pre alebo pokiaľ je to vo verejnom záujme, ktorý je uznávaný zo strany EÚ. Keď eh, zohľadníme tieto eh, smernice, eh, tieto interpretácie, ktoré sú častokrát protirečivé a keď toto pridáme k tej nejasnej formulácii oceku 3 článku 6 zmluvy o EÚ, môžeme sa pripojiť k názoru predsedu eh, Badantiera, bývalého predsedu ústavného súdu Francúzska, ktorý hovorí o tom, že môžeme eh, len eh, byť skeptickí, keď musíme čeliť tomu, čo musíme kvalifikovať ako zbytočné právne príjmania opatrení. Takže pán Badente musí interpretovať vlastne tento termín interpretovať v harmonii alebo v súlade alebo poriadne zohľadnené. Ich politická hodnota sa zdá byť neproporčná, pokiaľ ide o právnu hodnotu. Takýmto spôsobom sa teda vyjadruje v veľmi peknom diele e, profesora Coenžanta. Myslím, že vy všetci to tu poznáte. E, takisto chcem konštatovať to, že e, konštatácia tohto predsedníctva je ako taká tiež protirečivá. Dovolte mi, pani predsedkynia, aby som počas dvoch minút e, uzavrel tento tento prejav, pokiaľ ide o konvente základných práv. E, táto záležitosť je stanovená v článku 6 zmluvy o EÚ, ale aj sú tu spomenuté podmienky, ktoré sú zakotvené v protokole číslo 8, ktorý má takú istú právnu hodnotu ako e, zmluva ako taká. Ako viete, súdny dvor EÚ, ako aj e, súdny dvor e, pre ľudské práva majú veľmi dobré vzťahy, veľmi pravidelné e, vzťahy a takisto veľmi ostražito sledujú ich vzájomnú judikatúru. V každom prípade, ako veľmi dobre viete, tie funkcie vždy prekročia samotných ľudí a teda aj to pristúpenie k tejto charte nás, v nás vyvoláva obavy, pokiaľ ide o technické e, záležitosti, ktoré je potrebné zabezpečiť pre dobrý chod EÚ e v budúcnosti o identifikáciu a e, regulovanie týchto základných práv. Pokiaľ ide o štatút eh, toho primárneho práva EÚ alebo primárnej funkcie práva EÚ nad ostatnými eh, právnymi poriadkami, ďalej pokiaľ ide o podmienky jeho interpretácie a o činnosť EÚ alebo tej jej časti, ktorá bola vyňatá kontrole sudcov EÚ. A po druhé, tu máme podmienky, za ktorých eh, bude zabezpečovaná subsidiarita kontroly orgánov eh, dohovoru ľudských práv EÚ. Ide o súdny dvor, ako aj radu ministrov. Subsidiarita, ktorá je potrebná a ktorá existuje v eh, vzťahoch medzi inštitúciami a jednotlivými členskými štátmi, ktorá je potrebná práve preto, že dvaja sudcovia sa Eh, nesmú eh, zaoberať tou istou vecou eh, v tej istej dobe, aby teda súdny dvor mohol plne vykonávať svoju funkciu, ktorá jej zverila ktorá mu zverila to zmluva, aby zabezpečoval vlastne správne dodržiavanie ľudských práv. Na to, toto sú práve body, nad ktorými sme sa mali zamyslieť nad týmito vzťahmi medzi týmito dvoma súdnymi orgánmi, a toto bez pochyby bude veľmi dôležité, avšak nie je to nemožné. Toto sú tie naše hlavné výzvy, dámy a páni, ktoré je potrebné vyriešiť, pokiaľ ide o oblasť ľudských práv, aby sme mu zabezpečili e, to vhodné miesto v roku 2010. Ďakujem. Um, Ďakujem veľmi pekne. A teraz ďalším rečníkom pán Michel Melchior predseda Ústavného súdu v Belgicku a predseda 22. kongresu konferencie Európskych ústavných súdov. Pán Melchior, máte slovo, nech sa páči. Remercie, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Tá zmienka predsedu ústavného súdu mohla trošku vyvolať Eh, obavy alebo otázky eh, niektorých z vás, pretože sú tu dvaja predsedovia ústavného súdu Belgická vysiadrenie alebo vysvetlenie toho je to, že my sme federálnou inštitíciou Belgická. Po druhé, tá druhá zmienka predsedu 12. Mm, eh, 12. konferencie Európskych ústavných súdov. Konferencia Európskych ústavných súdov ide vlastne o asociáciu alebo združenie a táto konferencia alebo kongres sa venuje vzťahu medzi ústavným súdom a ďalšími súdnymi orgánmi tak národného charakteru, ako aj medzinárodných súdnych e, dvorov, hlavne pokiaľ ide o Luxemburský súd alebo Štrasburský súd. Toto je jeden z dôvodov, prečo som tu bol pozvaný, aj keď som bol síce e, prekvapený, ale samozrejme je to pre mňa veľká čest, aby som sa zúčastnil na tejto diskusii. Ako to povedal predrečník, ten hlavný námed alebo cieľ e, tohto príspevku je ochrana e, základných ľudských práv, ktorá je zabezpečovaná Najvyšším súdom, čiže súdnym dvorom Európskej únie. Ja síce zabezpečujem, alebo hovorím tu v mene Ústavného súdu Belgická, ale takisto mu hovorím alebo vyjadrím sa tiež k charte základných práv. To ústavný súd zabezpečuje dodržiavanie rôznych eh, práv rôznymi belgickými legislátormi. Ide o sedem legislátorov, ktorí zabezpečujú toto dodržiavanie tohto práva. A dodržiavanie práva je spomenuté aj v našej ústave v hlave 2 našej ústavy a e, už e, táto ústava e, pochádza z roku 1831. Ústavný súd môže sa vyjadrovať k veciam dvoma spôsobmi, pokiaľ ide najprv o konanie pri neplatnosti legislatívy 6 mesiacov po zverejnení právneho aktu v úradnom vesníku. A Samozrejme, tie možnosti sú široké. E, keď máme treba privilegovaného žalobcu alebo máme rôzne e, teda vlády, ktoré existujú v Belgicku, ďalej to môže byť predseda parlamentu, ktorý môže využiť túto cestu, ale takisto žalobcom môže byť aj bežný radový občan, čiže všetky fyzické osoby alebo právnické osoby, vrátanie všetkých e, z neziskových združení, ktoré konajú v určitom záujme, čiže ktorí môžu dokázať, že môžu eh, mať eh, priamo vplyv pozitívne alebo negatívne na eh, navrhovanú alebo napadnutú normu. Takže tento spôsob alebo prístup k ústavným právam je naozaj široký. Takisto sa môžu na nás obrátiť na ústavný súd, pokiaľ ide o prejudiciálne otázky. Ide o všetky legislatívne normy, eh, akýkoľvek je ich mm, datum prijatia alebo vstúpenia do platnosti. Takisto sme sa vyjadrovali k interpretácii eh, článku Eh, sa mu ešte eh, z 19. storočia, takisto pokiaľ ide o neaplikovanie legislatívy, o ktoré môžeme pochybovať eh, o jej ústavnosti. Hm, či kontrola súdu je obmedzená len na práva, ktoré sú zakotvené v základných právach spomenutých v ústave. Tá otázka alebo teda tá odpoveď by bola áno aj nie. Pokiaľ ide o práva hmotného charakteru, ako je napríklad e, princíp rovnosti v trestno právnej oblasti, alebo teda mm, zásada dodržiavania súkromný a alebo teda rodinného života. E, pre tieto základné práva, ktoré sa nachádzajú v ústave, alebo ktoré majú ale aj analogický dosah ako e, tie práva, ktoré sú stanovené v medzinárodných dohovoroch, hlavne treba v Európskom dohovore ľudských práv. Ústavný súd sa domnieva, že to tieto národné ako aj medzinárodné e, normy musia byť e, vhodne skombinované, pretože ich záruky sú v vnútornom právnom poriadku, ktorý a sú s ním neodmysliteľne spojené. Ale je tu ešte aj viac eh, toho. Hovoril som vám o hmotných právach, ale máme tu takisto aj v ústave jedno základné právo eh, nehmotného charakteru, ktorý je determinovaný eh, referenciou, čiže ide o princíp rovnosti a nediskriminácie, ktorý musia dodržiavať národnej legislatívy. Vzhľadom na všetky práva, na všetky národné, fiskálne, procedurálne eh, legislatívy verejného práva. Ale pokiaľ ide o toto právo, pre ktoré nemôže eh, diskriminácia byť povolená, eh, ústavný súd sa vyjadril v roku 1991 vo svojom rozsudku, že všetky práva a všetky slobody, ktoré vychádzajú z medzinárodných dohovorov, ktoré eh, k ktorým pristúpilo Belgicko, tak nie je možné mať eh, dve diskriminácie, ktoré by vyplývali z národnej legislatívy. To, čo je najčastejšie využívané je Európsky dohovor o ľudských práv, ale takisto aj tzv. európske práva A ďalej, pokiaľ ide o, o európske práva, už to bolo povedané, e, Ústavný súd Belgického bol prvým ústavným súdom, ktorý predložil prejudiciálnu otázku pokiaľ ide o interpretáciu a platnosť eh, odvodeného práva. Ale keď pokiaľ ide teda o chartu základných práv EÚ, povedzme si niečo k nej. Stala sa primárnym právom od vstúpil do platnosti Lisabonskej zmluvy. Toto je v článku 16 zmluvy o EÚ v prvom odseku. Môžeme povedať, že to veľa nezmení, pokiaľ ide o súčasnú situáciu, pretože už v roku 1970 v tomto medzinárodnom e, poriadku súd povedal, že základné práva sú súčasťou všeobecného princípu, akým e, súd musí zabezpečovať e, dodržiavanie práva prostredníctvom svojich aktov. A táto judikatúra bola schválená aj v zmluve Maastrichtskej. Zmluva o EÚ vo svojom oceku 3 potvrdzuje toto stanovisko, ale je tiež pravdou, že Charta základných práv si zaslúži vyjasniť viacej poskytnúť takisto zoznam týchto práv, takisto ako je to aj v oceku 6 článku 6 oceku 3, ale tento zoznam ešte nie je úplný, pretože môžeme sa tu zmieniť ešte o ústavných spoločných eh, mm, tradíciách, ako aj v medzinárodných eh, dohovoroch. Kapitola 7, ktorá hovorí o všeobecných e, ustanoveniach, ktoré vychádzajú z interpretácie a, a uplatňovaní charty. Možno tu najdôležitejšie pre národné e, súdy je práve táto časť. Čo, na rozdiel od toho, čo niektorí sa domnievali, spôsobuje to, že charta nevytvára nový systém ochrany základných práv tým, že sa pripája k Európskemu dohovoru ľudských práv, k parta, sociálnym partnerom, k ďalším dohovorom. Nie. V skutočnosti všetky národné e, súdy zohľadňujú, e, všetky národné ústavy zohľadňujú tieto e, základné práva a charta. To robí takisto pre Európsku úniu, ktorá je možno nie federálnym štátom, ale akousi úniou štátov, ktoré jej zverili kompetencie pre spoločné, ich spoločné uplatňovanie. A charta má aj dodatočné e, práva k európskemu e, právu ukladá povinnosť e, európskym inštitúciám, hlavne legislátorom, ako aj spoločným európskym eh, orgánom a úradom a treba tiež pridať aj členským štátom, keď implementujú eh, v európske právo určité úlohy. A takisto aj môj kolega hovoril, keď ide o implementáciu európskeho práva. Toto všetko je v článku 51 charty zakotvené. Čiže národná legislatíva a nebudem hovoriť teraz o správe alebo administratíve, nemôže dodržia- musí dodržiavať e, základné e, práva e, zakotvené v charte základné slobody, keď implementuje európske právo napríklad pre výkon, treba z nariadenia, pokiaľ ide o alebo pokiaľ ide o transponovanie smernice. Ďalej tu máme, pokiaľ ide o nariadenie, treba z rôzne sankcie, ktoré sú uh, uplatňované, keď uh, daný členský štát e, neuplatňuje. No, e, nariadenie. Tieto sankcie musia samozrejme byť v súlade s národnou ústavou, pokiaľ ide o predvydateľnosť alebo stanovenie jednotlivých e, postihov, takisto to musí dodržiavať článok 7 dohovoru e, o európskych základných právach a takisto hlavne e, odsek 3 e, článku 7 charty, kde hovoríme, že teda tieto postihy nemôžu byť disproporčné, pokiaľ ide o daný postih Mo priestupok. Táto norma sa ale už nachádza v judikatúre Štrasburského súdu. Pokiaľ ide o smernice, tu máme dve časti. Jedna sa týka implementácie cieľov ale tiež tu máme v e, legislatíve o implementácii smernice určitý manevrovací priestor, ktorý je ponechaný nevždy, ale niekedy členským štátom a domnievam sa, že v tomto prípade charta sa neaplikuje, ale aplikuje sa národné ústavné právo. Teraz článok 52 je tiež veľmi dôležitý, pokiaľ ide o dosah a interpretáciu práva, princípov, odsek 2 a hlavne odsek 3. Eh, pokiaľ charta obsahuje eh, eh, práva, ktoré sú zaručené v dohovoru, pokiaľ ide o ich zmysel a ich dosah je taký istý ako ten, ktorý sa v tomto dohovore nachádza. Čiže doslovne toto, tento princíp je dobrý, avšak nie veľmi jasný. Aká, alebo aký je dosah eh, Euro, dohovoru o základných právach EÚ, nepoznáme ho. Máme tu ich spomenutý len v niektorých eh, článkoch. Všetko je v podstate stanovené v judikatúre Štrasburského súdu. A ja sa domnievam, že preto, aby sme ocenili platnosť národného práva e, s tým, že e, chceme aplikovať európske právo, by sme mohli transponovať judikatúru pre vyjasnenie práva a nie si klásť prejudiciálne otázky smerom na Luxemburg. Keď národné právo musí zároveň dodržiavať eh, určitú normu charty a určitú normu dohovoru a má, ktoré majú ten istý dosah, avšak tento dosah je stanovený súdnym dvorom, štrasburským súdom a Sinenfit môže byť použitý. Eh, eh, nechcel by som povedať, že pre kontrolu derivovaného práva alebo odvodeného práva EÚ, čiže sekundárneho práva. Avšak právo na výnimky, toto je tiež stanovené v, pre práva, ktoré, ktorých sa to môže týkať, a takisto aj princípy v oblasti treba z hospodárstva a sociálnych otázok, kde odôvodeniteľnosť je obmedzená. A takisto aj to, ten rozdiel nie je uh, ľahko stanoviteľný medzi týmito dvoma normami a samotným e, čítaním alebo interpretáciou tohto textu a charty. Charta a jej príchod nebude ukladať nové prejudiciálne otázky súdnemu dvoru EÚ len pokiaľ tento bude schopný teda odpovedať na tieto otázky, ale pôjde o zdôvodnenie alebo umožnenie toho, aby eh, eh, súdy rozhodovali v rozumnom čase. Je to stanovené takisto aj v tejto charte. Aby som odpovedal na prvú decálnu otázku, tak ten, je to tiež spôsob, ako zabezpečiť rozsudok v rámci 18 až 24 mesiacov zo strany Luxemburského súdu. Ďalej, pokiaľ ide o práva a slobody charty a dohovoru, chcel by som povedať toľko, že v rozpore s tomu, čo si mnohí myslia, v určitej chvíli Štrasburg a Luxemburg sa nenahradzujú tým istým spôsobom. Luxemburg sa zaoberá základnými právami, pokiaľ ide o európsku úroveň a Štrasburg pore národnú úroveň. Nie, myslím, že súdny dvor EÚ je orgánom, ktorý je právny, súdny, najvyšší. Sú to dve entity EÚ, ktoré Eh, uplatňujú kompetencie, ktoré boli pretransponované zo strany členských štátov na EÚ. A Štrasburský súd dohliada nad všetkými aktivitami eh, eh, členských štátov, ktoré buď ich uplatňujú buď individuálne alebo kolektívne, a to takisto pred vstupom, ako aj potom. Súd už povedal v Štrasburgu, že keď vykonávame tieto práva EÚ, to nevylučuje, že e, by sme nedodržiavali dohovor európskych práv a nehovorím, že by som chcel nahradiť e, Štrásburský súd, ale chcel som len spomenúť niekoľko bodov, ktoré boli už vypichnuté pánom predsedom Kostom alebo ďalšími. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz posledný rečník tejto časti je pán Mark Bosuit, predseda Ústavného súdu z Belgicka, ktorý je bývalým generálnym komisárom pre utečencov a ľudí bez štátnej príslušnosti. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, ja tiež budem hovoriť po francúzsky. Pokiaľ ide o vzťahy s tými najvyššími európskymi uh, jurisdikciami, Európsky ústredný stýd uh, eh, sa snaží plne spolupracovať pri zabezpečovaní konformity belgických práv s právami a slobodami zabezpečeným ústavou Belgický ústavný súd rozšíril svoju kontrolu legislatívnych noriem na práva a podobné slobody, ktoré sú zabezpečené v medzinárodných eh, dohovoroch, ktorých súčasťou je takisto aj Belgicko ústavný súd integruje do svojej vlastnej judi, judikatúry, judikatúru Európskeho uh, súdneho dvoru ľudských práv. Pokiaľ ide o právo EÚ, ústavný súd sa obracia na uh, súdny dvor EÚ vždy, keď máme vážny problém so serióznosťou a platnosťou alebo interpretáciou práva EÚ. A takto Belgický ústavný súd už predložil 10 prejudiciálnych otázok Luxemburskému súdu, čo je vysoký počet, vyšší počet ako eh, počet všetkých ostatných ústavných súdov členských štátov EÚ. Toto táto spolupráca, táto lojálna spolupráca avšak nezabraňuje tomu, aby sme sa zamýšľali nad niektorými eh, cestami, ktorým sa vybrali európske jurisdikcie. Pokiaľ ide treba o Luxemburský súd, u nás, ako aj e, v ostatných ústavných súdoch, my zdieľame spolu niektoré obavy, ktoré sa týkajú využívania e, charty základných práv únie. Pri príležitosti teda nedávnych prejudiciálnych otázok, ktoré boli predložené zo strany belgických a francúzských národných jurisdikcií, sa zdá byť veľmi dôležité, aby sme pripomenuli ako to povedal aj predseda Bonišo pred chvíľočkou, že ustanovenia charty sa obracajú na ústavy, na inštitúcie, orgány a organizácie únie pri plnom dodržiavaní princípu subsidiarity, ako aj na ďalšie členské štáty, ale len vtedy, keď implementujú právo únie. Nebolo by vhodné, keby Luxemburský súd, ktorý sa bude opierať o chartu, by tieto otázky, ktoré sú predkladané národnými sudcami, ktoré sa týkajú pravidel eh, vnútorného práva, ktoré neimplementujú právo únie, ale ktoré budú považované eh, národnými sudcami ako práva, ktoré sú v rozpore s ľudskými právami zabezpečeným európskym dohovorom. Toto by mohlo mať za eh, dopad vplyv na jednotlivé kompetencie ústavných súdov na jednej strane, na druhej strane kompetencie Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva. Preto by som chcel osobne zdôrazniť, že ja už veľmi dlho som prívržencom vstupu EU, alebo teda pristúpenia k Európskemu dohovoru pre ľudské práva, ale nezdá sa mi byť vhodné alebo rozumné, aby sme národné ústavné súdy eh, pripájali k tomuto tejto diskusii, ktoré predchádzajú tomuto pristúpeniu eh, a aby sme vyjasnili ich eh, respektívne úlohy všetkých týchto jurisdikcií v ochrane alebo v oblasti ochrany ľudských práv. Pokiaľ ide o Štrasburský súd, myslím, že eh, nemôžeme si nevšímať vážnu situáciu, v ktorej sa nachádza tento súd, vzhľadom na veľmi vysoký počet, viac ako 125 tisíc e, nevyriešených vecí. Zase osobne nedávno som publikoval článok v Human Rights Law Journal o rozšírení pretoriánskou cestou e, jurisdikcie tohto súdu na sociálne práva. A na druhej strane takisto som publikoval knihu v edícii Bruilon, ktorý názov bol Sudcovia na eh, takejto šmikľavej alebo neistej pôde, kde som zdôrazňoval práve ten e, dvojitý charakter subsidiárnej kompetencií európskych jurisdikcií, ktoré je vykonávaný u národného legislatora najprv a potom národnými jurisdikciami následne. Ja som žiadal alebo bojoval za väčšiu obozretnosť a väčšiu oh, oh, väčší opatrný prístup E, treba zároveň však nezabudnúť na uznanie toho, že dohovor e, musí byť interpretovaný vzhľadom na aktuálny kontext a že je, bol vypracovaný preto, aby nám zabezpečil nie teoretické alebo nejaké neexistujúce práva, ale praktické a efektívne práva. Zdá sa mi, že treba teda rozšíriť kompetencie Štrasburského súdu v oblasti e, sociálnej bezpečnosti s tým, že príjmeme čo najširšiu interpretáciu práva na vlastníctvo, ktorá by zrušila všetky obmedzenia kompetencií súdu. Eh, súd eh, koná hlavne ako medzinárodný sudca, ktorý kontroluje súlad s normami dohovoru, ako aj s legislatívami jednotlivých členských štátov, ako aj s eh, judikatúrou ďalších národných jurisdikcií. Ale takisto súd eh, sa musí chovať niekedy ako odvolací súdca, eh, pretože musí preskúmať do hĺbky vec, niekedy ako kasačný sudca, kde musí overiť vnútorné právo, či bolo správne aplikované a od roku 2004 takisto ako aj uh, sudca e, ktorý musí spomenúť, e, aké sú tie provizorné opatrenia. Z výročných správ súdu vyplýva, to je posledná novinka, že bolo, alebo prišlo k veľkému nárastu žiadosti o aplikovanie týchto e, predbežných opatrení v roku 2008. To bolo približne 3200 žiadostí tohto typu, ktoré boli e, predložené hlavne v tých delikátnych veci, ktoré sa týkali treba správa cudziencov na, alebo práva e, azylov, ktoré naozaj treba uplatňovať veľmi rýchlo. Problémy súdu by mohli byť ešte vážnejšie, ak veľa členských štátov bude chcieť ratifikovať 12. Pro, dodatočný protokol dohovoru, ktorý obsahuje všeobecný zákaz diskriminácie, aby sme zabezpečili teda právo na individuálne odvolanie ako jeden z tých záverových kameňov Európskeho mechanizmu ochrany ľudských práv. Bolo by dobré, aspoň podľa mňa, aby sme viedli oveľa e, väčšiu reflexiu v duchu konferencie Interlaken o úhľadom úlohu Štrasburského súdu, aký, aká je tá úloha, ktorú má splniť. Ďakujem pekne. No už ďakujem veľmi pekne. Takže sme si vypočuli tri veľmi zaujímavé príspevky o úlohe ústavných súdov a úloha Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu a vzťahov, o, a o vzťahoch medzi Európskym súdnym dvorom a súd, súdom pre ľudské práva. No a teraz môžeme pristúpiť k diskusii na túto otázku. A chcela by som požiadať prvý kolega je pán Atondo, ktorý je spravodajcom v mene Výboru pre ústavné veci o pristúpení EÚ ku dohovoru o ľudských právach. Takže pán Atondo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Veľmi s veľkým záujmom som si vypočul tieto úvahy, ktoré boli predložené zo strany rečníkov. A iste musím povedať, že sa týkajú veľmi citlivých e, otázok e, v rámci našej diskusie, kde spoločne s predsedničkou Gingou e, Gálov a takisto výborom pre ľudské slobody sme mali ohľadom ústavných záležitostí, pokiaľ ide o dodržiavanie dohovoru. Ako viete, tieto rokovania sa začnú v nasledujúcich mesiacoch a určite tie aspekty, ktoré ste vy tu predložili, budú cieľom alebo predmetom práve diskusie počas týchto rokovaní. Ja e, mám niekoľko otázok na vás, pretože e, úprimne e, som mal veľa pochybností ohľadom takéto dôležitej kľúčovej témy, ako je pristúpenie EÚ k dohovoru a k Štrasburskému súdu. Prvá otázka sa týka presne toho, že či vy sa domnievate, že by bolo potrebné stanoviť predbežné odvolanie na Luxemburský súd, keď sa už vyminuli všetky právne cesty pri e, národných súdoch, keď tu bol niekto obvinený alebo odsudený za bol ukončený e, jeho proces na národnej úrovni, pretože tak, ako sú stanovené tieto normy, tieto predbežné opatrenia, ak určitý občan, napríklad Nemec, je práve postihovaný alebo odsudený za e, porušenie e, európskej normy pre e, ľudské práva. A teda už Karlsruhe alebo súd Karlsruhe už zamietol jeho odvolanie, či môže ísť priamo na Štrasburský súd, keď tu jeho odsudenie už bolo právoplatné. A e, myslím, že v tomto prípade by sme mali toto, tento prípad jasne vyriešiť, pretože teoreticky nebude logické, nebolo by logické, keby kvôli porušovaniu určitého európskeho práva alebo právnej normy, pokiaľ ide treba o porušenie charty alebo teda dohovoru ľudských práv, nikto nemôže sa obratiť na Štresburský súd, ak sa najprv neobrátil na e, súdny dvor v Luxemburgu. Takže to je prvá otázka. Či naozaj je potrebné stanoviť tiež e, tento, e, túto možnosť dopredu. A teraz druhá otázka sa týka problému prepojenia medzi chartou a dohovorom, pretože, ako ste už povedal, pán Bonišo, máme tu veľmi zaujímavú úvahu ohľadom toho, aké sú tie práva, ktoré charta zapracovala a ktoré sa nenachádzajú explicitne zapracované do dohovoru o e, základných právach EÚ. Táto charta sa stáva primárnou, e, primárnym právom EÚ, ale Európska únia e, bude pristupovať k dohovoru, ale nie k všetkým jej protokolom. A preto otázku, ktorú by som vám chcel predložiť, tá by bola taká, že aké sú tie protokoly, ktoré doplňujú Európsky dohovor o ľudských právach a ktoré boli počas mnohých rokov vypracované, že či to musí byť povinne ehm, schválené pri pristupovaní EÚ k dohovoru, pretože Európska komisia môže rokovať len o prístupení k dohovoru, ale nie k všetkým jej protokolom, jeho protokolom. Otázka je teda taká, aké podľa vášho názoru sú tie protokoly, ktoré sú povinne predmetom prístupenia EÚ, aby bol zabezpečený práve tento súlad s chartou základných práv. Tretia otázka, ktorú by som vám chcel položiť, je otázka spôsobu, akým sa e, vyrieši e, protiklad medzi prístupom EÚ k protokolom dohovoru tým, aby nebol alternovaný tá neutralita ktorý, niektorých e, štátov, ktoré nepristúpili k charte, pretože si stanovili princíp opt-out k charte základných práv. Tie tri krajiny, ako vy viete, ako tom vieme aj my, ktoré nepristúpili ktorý, u ktorých nie je aplikovateľná charta. Akým spôsobom teda tento princíp protokolu, ktorý stanovuje, že prístupenie nemôže eh, nahradiť neutra alebo ohroziť neutralitu týchto členských eh, krajín. Ako sa eh, obmedzí týmto spôsobom tá rokovacia kapacita alebo možnosť EÚ. Štvrtá otázka, ktorú by som chcel položiť, tá sa týka E, mimo územného uplatňovania e, Európskeho dohovoru ľudských práv. Pretože Európska únia, vzhľadom na dohovor, bude tiež toto konať aj z perspektívy e, svojej činnosti mimo územia EÚ, pokiaľ ide napríklad o vojenské jednotky EÚ v medzinárodných nasadeniach, alebo pokiaľ ide o Mm, európske orgány, napríklad e, o ich činnosť e, mimo e, hraníc, napríklad na veľvyslanectvách a tak ďalej. Ja chápem tak, že to mimo územné na teda aktivita alebo činnosť, tu máme tiež určitú povinnú záležitosť alebo povinnú aplikáciu princípov charty základných práv a tiež princípov, dohovorov, ako aj ich protokolov. Akým spôsobom teda môžeme vyžadovať zo strany EÚ uplatňovanie týchto princípov a kto v týchto prípadoch, napríklad bolívsky občan, ktorý sa obratí na Štrasburský súd kvôli e, činnosti e, určitého európskeho orgánu, ktorý sídli v Bolívii a teda názor týchto, e, podľa teda názoru tohto Bolívna boli vlastne porušené e, pravidla stanovené v dohovore. Toto mimo územné uplatňovanie práva by ma veľmi zaujímalo. A toto je všetko, pani predsednička. Ďakujem pekne za váš príspevok. Well, uh... Ďakujem pekne. No a tieto otázky pána Atondu jasne ukázali, že problematika, táto problematika je veľmi komplexná a že podpovede na jednu otázku vyvstávajú mnohé ďalšie. Dobre, takže keď tie otázky, keďže tie otázky sú pomerne konkrétne, tak slovo dám našim panelistom a potom môžeme pristúpiť ďalším otázkam a pripomienkam zo sály. Dobre, takže ako prvý pán Ponešot, pán Melchior a pán Posuit. Takže nech sa páči, máte priestor zodpovedať ďalšie otázky. Nech sa páči. Merci, madame le, le président. Alors, euh, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. No už tie otázky, ktoré tu zazneli, boli veľmi zaujímavé. Čo je vo francúzštine také eufemistické pomenovanie po, pre náročné otázky? Takže tá prvá, tá je celkom eh, zásadná, čo sa týka bezproblémového fungovania Európskej únie. No, ja si myslím, že odpoveď môže byť nasledovná. Treba predchádzať k tomu, aby zavládol nejaký organizovaný chaos. A to znamená, že je nevyhnutné hľadať spôsoby a prostriedky, ako ten princíp subsidiarity, ktorý je základom e, Európskej únie, aby sa uplatňoval aj v rámci Charty základných práv voči EÚ. A to tak účinne ako voči členským, členským štátom. Tak, aby som nadviazal na ten príklad, ktorý ste uviedli vy. Ja myslím, že Táto myšlienka by sa dala rozvíjať aj ďalej, avšak poviem to následovne. Myslím, že by bolo priateľné v prístupovej dohode uvieť špecifické pravidlá, napríklad e, s rozhodovacím konaním. E, kde by napríklad e, najskôr bolo treba vyčkať na rozhodnutie súdu, no a národní sudcovia potom môžu vyvodiť z toho dôsledky. Napríklad, ak, ak legislatívny akt spoločenstva bol spochybnený, alebo keď neexistovalo žiadne predbežné rozhodnutie, alebo nejaká otázka. Čo by v každom prípade mohlo byť legitímne pre nejaké národné súdnictvo na rozsudky a iné predbežné rozhodnutia, ktoré už majú tradíciu 55 rokov. Takže podľa Sifita z roku 1982 sa môže rozhodovať môže rozhodovať tak, že to nebude platiť a súdny dvor musí mať mechanizmus na to, aby mohol plniť svoje úlohy. Môžeme si predstaviť rôzne eh, prístupy. Napríklad eh, boli tu úvahy o tom, že Európska komisia by mohla konať eh, určitým spôsobom na súde v Štrasburgu a mohol by povedať, že a teraz sa e, rozhodne Európsky súdny dvor a keď predkladateľ nebude spokojný, tak sa môže obrátiť na e, dohovor o ľudských právach, Európsky dohovor o ľudských právach alebo Európsky súd pre ľudské práva. Tiež by mohlo byť možné, že že strany by od Národného súdcu žiadali výnimku pre kontrolu spoločenstva. Dôležité však skutočne je, aby každý mohol vykonávať svoje úlohy. Úlohou Európskeho súdneho dvora je, aby interpretoval a vykladal európske legislatívne akty. No a úlohou súdu v Štrásburgu je rozhodovať o tom, či základné práva boli porušené alebo nie. No a na záver ešte jednu vec. Sú to veľmi technické otázky, no a preto nie vždy každý chuť zaoberať sa tým. No s ohľadom na to by som chcel povedať, že treba si dávať pozor na to, aby otázky právoplatnosti legislatívnych aktov spoločenstva neboli oddelované od, výklad, od výkladu Európskeho súdneho dvora, pretože tie môžu hovoriť o tom, že niektoré výklady tých legislatívnych aktov eh, nemusia byť nelegálne. No a už tomu povedali aj, už tomu povedali aj niečo môj kolega z ústavného súdu, keď hovoril o praní špinavých peňazí. No a dôležité v tomto prípade sú aj podmienky pre vykonávanie činnosti advokáta a profesionálne tajomstvo. No a to tiež vedie k tomu, že rozhodnutia a rozsudok hovorí o tom, že niektoré možnosti nielen existujú, ale členské štáty no, zavezuje robiť určité veci. Napríklad eh, poukazovať na určité formy porušenia. Koľký z mojich kolegov z Luxemburska Nie je to žiadna zaujatosť. Jediné, čo hovoríme, a to tak na adresu e, za spoluzákonodárcu spoločenstva ako aj inštitúcie, je, že si treba dobre rozmyslieť, aké otázky sú kladené a že ich treba raz a navždy vyriešiť určitými pravidlami. Čo sa týka uplatňovania Vážená pani predsednička, chcete, aby som zodpovedala na druhú otázku? Ako teraz najlepšie postupovať? No už dobre, tak veľmi stručne. Čo sa týka tej druhej otázky, tam je to rovnako, ako a v prípade zvyšku je to politické rozhodnutie. Ja som vykonal štúdiu, ktorá sa zaoberá protokolom a chartou a povedal som, že keď eh, privedieme protokoly, že sa to týka na 80% charty, ale to je tiež otázka výberu protokolov. A k tomu by som chcel doplniť ešte jednu vec. Moji kolegovia už poukázali na to, a je celkom jasné, že Charta základných práv obsahuje určité ustanovenia, ktoré prekračujú pôsobnosť EÚ. Napríklad e, trest smrti sa nemôže udelovať. Našťastie dnes inštitúcie spoločenstva nemajú kompetencie, ktoré by im dali možnosť zaoberať sa takýmito vecami a uvalovaním takýchto trestov alebo sankcií. To sú však všetko veci, ktoré treba zohľadniť a v konečnom dôsledku je to politické rozhodnutie a čo je ďalej veľmi komplexné a technické, to sa týka situácie jednotlivých členských krajín, ktoré sa nachádzajú v špecifickej situácii voči charte základných práv a to treba všetko vnímať v kombinácii s ich stanoviskom k Európskom dohoru o ľudských právach. Existuje štúdia, ktorú som v tomto zmysle nemohol eh, vykonávať, ale je teda štúdia pre alebo o dopadoch pristúpeniu k dohovoru a rozsahu pôsobnosti, na no čo sa týka extrateritoriálneho uplatňovania. Ja by som najskôr to zodpovedal tak predbežne. Charta sa týka orgánov, ktoré sú zodpovedné prostredníctvom charty voči e, osobe, ktorá sa stiažuje na porušenie z toho vyplývajúceho práva. Ale to treba ešte raz riadne preveriť. Ďakujem veľmi pekne. No, pán Melchiorovo Bosuit, ak by ste sa chceli vyjadriť, tak máte priestor, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže <clears throat> právny akt je v Štrasburgu napadnutý na základe porušenia Európskeho dohovoru e, o ľudských právach sa nastoluje otázka, či e, je potrebné vopred podať žalobu e, v Luxemburgu. Ak právny akt, komunitárny právny akt bude prehlásený za neplatný, respektíve ak je jurisdikcia tohto názoru, e, treba doplniť, že toto nemôže rozhodnúť sám Národný súd. E, musí byť e, vopred podaná otázka Luxemburgu a potom bude odpoveď a na základe toho by došlo k intervencii Európskeho súdneho dvora. Ale čo sa týka dodržania e, základných práv, je možné, že sudcovia v Štrasburgu dospejú k inému záveru. E, to by nebolo prekvapivé a tým by e, komunitárny právny akt e, bol na internej úrovni vyčistený. E, máme tu právnu otázku Sulvit a ak už súdny dvor o tomto rozhodol, A potom tu máme rozhodnutie zo Štrasburgu, ale právoplatnosť takejto situácie tiež nie je vždy evidentná. A v dodatočnom protokole je možnosť e, také, takéhoto predbežného konania a, e, zo strany Európskej únie. v rámci e, konania e, pred Štrasburským súdom. Vzťahy medzi chartou a Ehm, dohovoru o ľudských právach a otázka, aké dodatočné protokoly sa tam doplnia, sú tu na jednej strane inštitučné dodatočné protokoly, tu ide, to, tu ide o fungovanie inštitúcií, inštitúcie, samozrejme je potrebné tieto ratifikovať, ale čo sa týka hmotných protokolov, členské štáty sa eh, musia, teda sa same rozhodli, akým spôsobom eh, s tým budú zaobchádzať. Viacere ratifikovali viacero. Eh, Belgicko napríklad neratifikovalo číslo 7. Ale samozrejme, to je na rozhodnutí štátov ale prvý dodatkový protokol je naozaj zmysluplný. To bolo prijaté v roku 1950 na základe závažných politických aspektov. Až dva roky na to e, sa v podstate dohodlo znenie prvého dodatkového protokolu, čiže e, spomína sa tu e, dodatkový protokol, to bol prvý z viacerých. Sú tu krajiny, ktoré e, majú špecifické problémy s chartou, dokonca aj e, s dohovorom o ľudských právach. Ale e, článok 6 dohodu, dohody o Európskej únii treba dodržiavať. A okrem toho sú to aj zmluvné štáty Európskeho dohovoru o ľudských právach. V tom zmysle v podstate e, sa niečoho obávať. Čo sa týka mimo územnej aplikácie, e, jurisdikcia e, zo Štrasburgu nie je príliš jasná, e, neexistuje príliš veľa prípadov. Ja by som uprednostnil e, aby som už sa k tomu nemusel nejak veľmi vyjadrovať. Ďakujem pán e, Bosuit. Ale potrebujem ešte francúzsku vetu, pretože budem citovať e, to, čo už povedal pán e, Bonišo, e, predseda komore, e, komory. A myslím, že tu sa môžeme všetci na tomto dohodnúť. Jedna vec je veľmi dôležitá. Článok 51 Charty základných práv sa interpretuje veľmi striktným spôsobom. Máme tu slovičko unikmo e, jediný alebo výlučný. A ak nebudeme takto postupovať, tak naozaj môže dôjsť k chaosu. Po druhé, existuje ešte ďalší dôležitý bod a tu e, máme poradie jednotlivých krokov. Cituje sa tu príklad išlo o otázku, či je potrebné e, po Karlsruhe ešte ísť do Luxemburgu. Nie. Najprv do Luxemburgu, ešte pred Karlsruhe. A toto je citlivý bod, ale otázka eh, musí byť eh, predložená najprv Luxemburgu. ak ide o principiálnu interpretáciu. Potom druhý bod. Tu šlo o otázku dodatkových protokolov, ktoré sú záväzné. Tu máme normatívne protokoly a určite e, nie je evidentné, že Európska únia e, bude členom protokolov e, ktorých členmi nie sú všetky členské štáty. Čiže e, čo sa týka ratifikácie jednotlivých protokolov, tak e, sa treba rozhodnúť v tomto zmysle. Potom e, štáty, ktoré zvolili opt-out, tu si myslím, že treba postupovať nasledovným spôsobom. Tu nie je možné obracať sa na Luxemburg v prípade, že dôjde k problémom v súvislosti s chartou základných práv toto e, nemôže, tu nemôžno po- položiť prejudiciálnu otázku Luxemburgu. E, tu je potrebné obrátiť sa priamo na Štrasburg, e, aby sa prijalo v Luxemburgu predbežné rozhodnutie. Potom tie mimoúzemné extrateritoriálne dopady mm, mm, mm, charty o základných právach tu nie je veľký rozdiel, čo sa týka e, Európskej únie e, v porovnaní s tým, čo máme teraz vo vzťahu k členským štátom e, v rámci tohto dohovoru. Ďakujem pekne. Mám tri prihlášky do diskusie. Najprv pán Klejs. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel hovoriť o rozlišovaní sudcovskej právomoci. Mám na mysli e, Európsky súdny dvor a e, Súdny dvor pre ľudské práva. Toto je stále nejasnejšie a vyplýva z toho stále viac problémov pre tie, pre tie členské štáty Európskej únie, ktoré eh, chcú presadzovať striktnejšiu eh, pristahovaleckú a azylovú politiku, napríklad čo sa týka minimálneho príjmu eh, príslušníkov tretich štátov, ktoré sa chcú zosobášiť s občanom EÚ, alebo čo sa týka ďalších kritérií týchto kategórií osôb. Tu chceme postupovať proti pristahovalectvu a tu ide o E, systém sociálnej bezpečnosti a toto je politické rozhodnutie vo viacerých členských štátoch, e, preto existuje parlamentná väčšina, čiže toto sú demokraticky e, rozhodnuté opatrenia, ktoré sú tu v popredí a tieto opatrenia sa teraz vlastne strácajú na základe jurisdikcie v Štrasburgu alebo v Luxembursku. Chcem e, e, spomenúť právnu vec e, MITOK, práv, právny prípad MITOK, ale podľa mňa je to e, rizikový e, e, vývin, pretože toto sú suverénne demokratické rozhodnutia členského štátu, ktoré sa príjmajú na vyššej úrovni, ktoré sa potom vlastne e, eliminujú na vyššej úrovni a to prostredníctvom sudcov, ktorí e, nie sú zodpovední. A tu je o suverenitu členských štátov. E, toto sa podkopáva a z toho vlastne vyplýva problém, pretože tým máme obmedzený dopad a rozsah pôsobnosti tohto rozhodnutia a to na základe e, e, právomoci sudcov. A v tom zmysle e, na Európskej únii je riziko súdnej vlády a tým sa podkopávajú národné rozhodnutia, čo predstavuje veľký paradox aj čo sa týka vstupy Európskej únie do MRK. No, toto je dobrý dohovor, ale čo sa týka politických eh, dopadov týchto ustanovení, eh, máme tú situáciu demokratického deficitu v tejto oblasti a toto sú otázky, ktoré by som eh, chcel položiť pánovi Bonišovi a pánovi Bosuitovi. Ďakujem. Najprv e, si vypočujem všetky otázky a potom bude jednoduchšie na to zareagovať. Čiže ďalší rečník, e, pán Henry Labile. Nech sa páči. Dva alebo tri poznámky vo forme otázok z mojej strany. Prvá poznámka sa týka toho, že ja som zaznamenal tú opatrnosť eh, alebo obozretnosť eh, pána Bonišo, pokiaľ ide o úlohu súdneho dvora v, oblasti ochrany základných práv, keď hovoril, že eh, súdny dvor nemá za cieľ byť súdcom v oblasti základných práv, pretože v prvom rade ide o ústavný súd a o správny súd. A to je správne. Ale ktorý sa týkal eh, tých následovných eh, vyjadrení, eh, som sa nad tým zamyslel v tom nasledujúcom príspevku napríklad, Dnes bolo povedané, že štrasburský systém, ktorý nám je predkladaný a ktorý nám je predaný ako to posledné, tá posledná inštancia, na ktorú sa treba obrátiť, má niekoľko problémov a niekoľko nefunkčností pre EÚ. A preto si kladem otázku, ktorá spočíva v tom, že aby sme definitívne zistili, v, a, kde, kedy Európska únia už bude mať e, svojho základného alebo vlastného súdcu, čiže súd pre e, základné ľudské práva. Prečo ma to viedlo dlho klamlivo e, k neriešeniu tejto otázky. To bola otázka vlastne hierarchie, vlastníctva. V súčasnosti táto problematika základných práv predstavuje úžasnú eh, vec, ktorá je spoločná pre všetky členské štáty a ktorá je spoločná, čo je spoločné pre všetky členské štáty, musí nevyhnutelné byť eh, sa týkať ústavných eh, súdov, najvyšších súdov jednotlivých členských štátov, takisto aj uh, jurisdikcie v EÚ, e čiže Luxemburgu ako aj Štrásburgu. Takže eh, tiež eh, tie vzťahy medzi jednotlivými jurisdikciami a nejde len o to, ale ide len o to, eh, aby sme odpovedali na otázku, ktorú spomenul kolega Bonišo, vlastne ten neorganizovaný alebo organizovaný chaos. Ide o to, aby sme sa vybavili nástrojmi, ktoré by umožnili každému v tom adekvátnom bode, chvíli zabezpečiť alebo vedieť reagovať na zabezpečovanie základných ľudských práv, aj keď je tu e, demokraticky vyvolená väčšina, ktorá však nemusí vždy e, spĺňať svoje záväzky. Najväčšia výzva pre EÚ je v tom, aby sme mali naozaj nástroj, ktorý by umožnil ešte posilniť spoluprácu medzi jurisdikciami. Pred chvíľkou sme to spomínali veľmi dlho táto téma, ešte pred tým, ako európske právo bolo zabezpečené. Bolo to vlastne nástroj, ako zabezpečiť trebárs vlastníctvo, pretože sudca bol jediný kompetentný v danej oblasti napríklad a druhý sa nemohol k tomu vyjadrovať. A teda súdny dvor zabezpečil revolúciu v tejto eh, veci, aby eh, tým, že viedol vlastne súdcov k spolupráci. Teraz pre EÚ najväčšia výzva, aspoň mi sa to tak zdá, chcel by som vedieť aj názor rečníkov k tomuto bodu. Myslím, že tá najväčšia výzva je práve v tom, či sme schopní zorganizovať a inštitucionalizovať tento dialog za podmienok účinnosti, rešpektu, ktorý by bol dostatočný pre všetky zúčastnené strany. To je prvá konštatácia, ako aj prvá otázka. A teraz druhá otázka je otázka mimo územnosti dnes a zajtra aj počas e, okrúhleho stola sa k tomu vrátim. Myslím, že tá otázka mimo územnosti je úžasnou vecou pre ochraňovanie základných práv a pre aplikovanie charty základných práv. Hlavne kvôli tomu, že častokrát na e, kladie otázky, ktoré sú zásadné, ústredné. E, to je otázka života, smrti, mučenia. Tieto mimoúzemné veci, to je napríklad Guantanamo územné veci sa týkajú treba z patrol na e, šírom mori, ktorí stretnú e, rôzne barky, ktoré sú plné nelegálnych utečencov. A vtedy sa domnievam, že e, je tu na stole vhodná teda otázka, že aké podmienky je potrebné aplikovať a toto je naozaj úžasná výzva pre EÚ v súčasnosti, okrem teda zabezpečenia tohto priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, aby sme mali naozaj model, ktorý by všetci členovia dodržiavali. A charta, aspoň sa mi zdá, že ide ešte ďalej. Ako dohovor o ľudských právach, Európsky dohovor o ľudských práv nám poskytol, tak ako to povedal predchádzajúci rečník, dohovor o ľudských právach naozaj urobil strašne veľa pre zabezpečenie práv napríklad cudzincov, ale ja mám veľa spomienok ohľadom mlčania súdneho dvoru pokiaľ ide hlavne o politických útečencov alebo pokiaľ ide o členov rodiny, osôb, ktorí žiadali o azyl, regul napríklad. Čiže ja sa domnívam, že tu sú záväzky a obmedzenia EÚ, ktoré sú iného druhu a ktoré sú inej hĺbky ako tie obmedzenia, ktoré mohli vyplývať z charty základných práv EÚ. A tuto by som tým skončil, že nie som si istý, že ten duch, ktorý vedie prácu súdneho dvoru v Luxemburgu a súdu v Štrasburgu je ten istý, pretože spôsob, akým pracuje Európsky súd pre ľudské práva, ktorý zabezpečil úžasný vývoj za posledných 50 rokov. Pani predkokov ste to spomínali, keď ste hovorili o dynamike interpretácie, to, že interpretujeme efektívne právo, ktoré už sa neaplikuje a tento spôsob, akým pracovali tieto dva súdy, sú naozaj odlišné. Ako Štrasburský a Luxemburský súd. Luxemburský túst častokrát využíva texty pri plnom dodržiavaní vôle autorov eh, týchto dokumentov. Myslím si, že dohovor pre ľudské práva eh, ich eh, nenútil k tomuto. Toto sú dve rôzne pracovné metódy a tieto nepotrebujú Mm, takú jemnú organizáciu, ako bola spomenutá jean claude Bonišo pred chvíľočkou. Ďakujem veľmi pekne, to bolo, to boli zaujímavé pripomienky. Teraz David Skinner, Ethics for Europe. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja zastupujem Ethics for Europe mimovládnu organizáciu, teraz menej približne 10 MVOčiek v Európe. Ja by som chcel upozorniť na špecifickú, špecifickú problematiku charty, ktorá potrebuje objasnenie. Vážená pani predsednička, vy ste hovorili vo svojich úvodných slovách o perspektíve novej charty, o tom, ako môže vytvárať budúcnosť. Vy ste hovorili o budúcom budúcej národnej legislatíve. No a v tomto kontexte by som chcel položiť špecifickú otázku o jednom dôležitom práve, a to je článok 12, a to je sloboda zhromažďovania. A konkrétne a tá negatívna sloboda zhromažďovania, no a celkom správne charta hovorí o slobode zhromažďovania, tak ako o nej hovoria všetky ostatné dohovory a dohody je to pozitívne právo. Ale osoba eh, by mala mať tiež právo eh, vstúpiť do nejakého spolku a zúčastňovať sa eh, aj mm, jeho aktivita, ale je tiež jasné, že tu je aj negatívne právo a to na to bolo upozornené v rámci európskych rozsudkov zvykového práva a tiež sa o ňom hovorilo vo výbore pre petície Európskeho parlamentu poslanec, ktorý prišiel, hovoril, že sloboda na to, aby mohla využívať svoje právo slobody zhromažďovania, rovnako musí mať právo zvoliť si, že tak neurobím. Ak nemá jedno, nie, nie, nemá ani druhé. My vieme, že v niektorých členských štátoch národné právo výslovne zakazuje využívanie tejto, ne- tejto negatívnej slobody. No a vieme, že niekedy menšinové skupiny sú diskriminované, pretože tento aspekt článku 12 sa ignoruje. Potrebuje jednoznačne zdôrazniť. No a preto ja sa pýtam, ani nie tak na inštitúcie alebo povahu tých súdov, o ktorých uh, sa hovorilo, ale som uh, veľmi rád, že experti tohto panelu mi dajú odpoveď. Ale mojou otázkou je, či výbor LIBE je ochotný sa tým zaoberať aj ďalej, napríklad v spolupráci s výborom pre petície a mohli, eh, mohlo by byť stanovisko tohto za, zapracované do oficiálnej zápisnice a po tretie mohol by e, panel e, sa vyjadriť k tomuto, čo si my myslíme, že je veľmi dôležitá otázka, ale často sa ignoruje. Ďakujem pekne. Mm, ďakujem pekne. Celá delegácia eh, krajín Mercosuru eh, z paragvajského parlamentu je medzi nami a traja by sa radi eh, vyjadrili a položili otázky. Takže ja dám slovo týmto trom kolegom z Paraguaja. Ako prvý pán Bakiny. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tuto my zastupujeme parlament Mekosur, konkrétne Paraguaj. A prišli sme, aby sme tu sa podelili s vami s obavami práve s tým, ako my pracujeme v našom parlamente, nad tým, či môžeme implementovať eh, potreby eh, súdneho dvoru, poprvé, ako aj uznesenie nášho parlamentu, ktoré až doteraz e, boli prijaté a ktoré e, v budúcnosti mohli by zabezpečiť tú nadnárodnosť a teda aj dodržiavanie e, dohovorov, ktoré sú spomenuté, ktoré sú spoločne prijaté Uruguayom, Paraguayom, Brazíliou a Argentínou. A teda my sme s Európskou komisiou v veľmi dôležitých eh, prepojeniach, eh, konkrétne v rámci Eurolat, vďaka ktorému je prepojené eh, latinskoamerický kontinent a európsky kontinent, kde sú zastúpené nielen latinskoamerické parlamenty, ako aj parlamenty Mercosur. A pre našu krajinu a pre náš región prepojenie s európskym Európou a s Európskym parlamentom e, nám zabezpečuje to, aby sme sa naučili tomu, čo vy už ste e, v takejto dôležitej inštitúcii už prijali a my sme sa chceli toto od vás naučiť, hlavne európsku skúsenosť, podeliť sa o ňu, aby sme my oveľa rýchlejšie mohli pristúpiť k tým potrebám, aby sme mali takúto supranacionalitu a, a takýto súdny dvor pre Mercosur, ktorý by mohol zabezpečovať to, čo zabezpečuje váš súdny dvor v Luxemburgu pre naše krajiny. Ďakujem pekne, pán pred, pani predsednička, za pozvanie, takisto aj členom výboru, za to, že sme mohli e, sa tu zúčastniť. Pán Salo. Gracias, señora presidenta. Ďakujem pekne, pani predsedníčka tým, že sa venujeme takéto téme eh, aj komisia sa venuje tejto téme v súčasnosti, takže my by sme chceli poznamenať len to, že tento interamerický systém ochrany základných ľudských práv, ktorý funguje na základe organizácie latinskoamerických štátov, má svoje sídlo v interamerickej eh, komisie vo Washingtone a ona v súčasnosti sa zaoberá na úrovni eh, Mercosuru možnosťou vytvoriť podvýbor, ktorá by bol závislý od interamerickej komisie, ktorý by mohol sa venovať práve e, prípadom porušovania základných práv v členských štátoch e, Mercosuru, ako aj v asociovaných krajín. Toto je práve e, problém, ako aj možnosť, ako byť efektívnejší a ako nechať otvorenú tú možnosť, aby občania členských štátov Mercosuru mohli priamejším spôsobom a flexibilnejším spôsobom mať prístup k tejto ochrane základných ľudských práv. Mm, možno, že budú mm, spustené také diskusie, ako sme si mm, podobné tejto diskusii možno tej subsidiarity, ktorá by mohla fungovať e, pre e, jednotlivé e, jurisdikcie, čo by znamenalo pre pojenie Interamerickej komisie vo Washingtone. Toto bol aj dôvod, pre eh, oveľa širšie diskusie, na oveľa širšom fóre. V súčasnosti diskutujeme aj v parlamente Mercosuru nad eh, vytvorením eh, stáleho súdneho orgánu na úrovni Mercosur, ktorý by sa zaoberal práve porušovaním noriem právnych aktov Mercosuru, ktorý by fungoval podobne ako Luxemburský súd. Takže momentálne diskutujeme o týchto dvoch inštanciách a iste e, tu je určitý odpor hlavne z e, krajín, ktoré majú najväčšiu váhu e, v rámci Mercosuru, Argentíny a Brazílie, ktorí akýmsi spôsobom ešte sa nepozerajú pozitívne na možnosť vytvorenia takéhoto súdneho orgánu. A tento protokol e, v súčasnosti je e, spracovávaný komisiou pre vnútorné záležitosti Morkosíru a tá diskusia sa dostala až do takého bodu, že ide naozaj o tému, ktorá ešte nemôže byť považovaná alebo predkladaná na stretnutiach alebo samitoch hlav a vlád a štátov Mercosuru. A ja by som vám chcel spomenúť len niektoré, alebo zase niektoré body, ktoré by mohli byť zaujímavé pre komisiu, hlavne preto, že vytvorenie a, a e, e, inštalácia takéhoto súdneho orgánu by zabezpečila bezpeč, e, právnu bezpečnosť pre všetkých, ktorí by sa usídlili v niektorom zo členských krajín Mercosuru. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Kaneze, posledný príspevok v tejto diskusii. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Takisto e, v tom istom zmysle by som sa vyjadril ako moji kolegovia. E, chcel by som e, povedať niečo k tomuto výpočutiu, ktorý sa venuje téme charte základných ľudských práv v rámci európskeho priestoru v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ak mi dovolíte položím otázku, že či e, podľa vás e, toto, tieto základné ľudské práva, ako majú dopad, e, alebo táto charta, ako má dopad na ľudské práva, na in, európsku integráciu. My, tak ako povedali už moji kolegovia, my sme sa integrovali veľmi nedávno, teda do, do nášto zväzku Mercosuru a skôr sa venujeme obchodnej, administratívnej E, oblasti, a teda e, ľudské práva v rámci Latinskej Ameriky e, sú skôr zastrešené organizáciou latinskoamerických štátov, ale môže to byť zaujímavý nápad mať istý základný dokument, pretože už v našom parlamente Parasur bola vytvorená komisia pre základné ľudské práva a boli tu mnohé e, sporné prípady. Ale parlament môže sa s tým oboznameniť e, pre e, skúmať to a tak ďalej, avšak nemáme súdny orgán, na ktorý by občania sa mohli obrátiť. A teda možno Mm, nám môžete poskytnúť viacej skúseností zo strany EÚ a odporúčiť nám, čo by sme mohli eh, vykonať preto, aby sme zabezpečili právnejší priestor, kde by boli dodržiavané eh, zákonovské práva. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a teraz dostávajú slovo opäť naši panelisti. A ja by som sa chcela spýtať a požiadať vás, aby ste zodpovedali tie otázky podľa toho, ako ste predniesli svoje pripomienky. Takže e, pán Rešot ako prvý. Dobre, takže najskôr možno otázka o práva, o práve na zhromažďovanie a práve na to nepatrite do nejakého spolku. A ako môžem, tak to zodpoviem po francúzsky. Je to pre mňa jednoduchšie a pre vás príjemnejšie. Dobre, Takže k tejto otázke jedna pripomienka. Táto téma pre mňa osobne je veľmi dôležitá. Pani predsednička, ja v prvom rade myslím na parlament. Pracujeme, no, venujete sa otázkam Európskej únie, no a čím hlbšie sa do toho ponárame, tak tým eh, viac zistujeme, aké obrovské sú e, rozdiely medzi členskými štátmi. Zvonku sa by sa dalo povedať, že tieto témy vznikli podobne, majú podobný základ a preto musia byť vo svojej podstate aj podobné. Avšak detailný pohľad ukazuje, aké veľké rozdiely existujú. A to sa týka tiež oblasti, slobody zhromažďovania. A k tomu dve pripomienky. E, vo všeobecnosti je táto oblasť práva samostatná a nespadá do kompetencií spoločenstva. No a je však jasné, že existujú určité interferencie. To sa týka napríklad sociálnej oblasti. Ak je zvolený súdny dvor eh, v otázkach zamestnanecko-právnych vzťahov, napríklad o príspevky do penzijných fondov, čo sa týka odborov, no už tu ide o vznik organizácií, napríklad v priemysle alebo v polnohospodárstve, tak tu je potrebný spoločný politický prístup. No a ten súčasný problém v oblasti kompetencií spoločenstva sa ešte tak neprejavil ako na súde pre ľudské práva Napríklad eh, otázka ľudský, ľudských práv a v súvislosti s jakt eh, s členstvom. Podľa môjho vedomia však eh, neexistuje žiadna, žiadne špecifické rozsudky, tak ako v prípade súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. No a ešte jedna pripomienka k prepojeniu medzi hospodárskou integráciou a ochranou ľudských práv a slobod. Táto otázka, alebo túto otázku položil poslanec z Paraguaja. História európskeho diela ukazuje, že tieto otázky sú vzájomne prepojené. Otázky ľudských práv, sa objavujú už od začiatku. Prvý rozsudok bol rozsudok Štauder z roku 1969. Ale odhľadom z hospodárskeho rámca, skôr alebo neskôr, budeme nutení opustiť ten hospodársky rámec. Nie je možné v hospodárskych otázkach otázky občanov a sloboda práv obísť. Takže sa dostávame k hospodárskej integrácii. My ako parlament samozrejme priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti chceme podporovať. No a ako spolupracovať v otázkach trestného práva, bez toho, aby sme hovorili o základných právach. Ako hovoriť o spoločnej pristahovalecké politiky bez toho, aby sme hovorili o ľudských právach, ako môžeme hovoriť o, o slobode pohybu bez toho, aby sme hovorili o ľudských právach. Takže všetky tieto otázky spolu veľmi úzko súvisia. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Bola jedna téma, o ktorej eh, mi nebola položená otázka, ale povedal by som toľko, že toto sa stáva alebo toto je akousi kremovou tortou. Teória vlády sudcov, ktorá by takto nahradila demokraticky zvolené orgány zo strany obyvateľstva. Je pravda, že to Niekedy môže sa stať, že je taká tendencia ohľadom teda správy sudcov, ale je to vtedy, keď sudcovia idú ďalej ako to, prečo alebo na čo boli, čím boli poverení. A teda dodržiavať pravidlo, pravidla práva, toto môže vzbudiť pozitívne ohlasy u tých, ktorí boli za tieto pravidlá a ktorí sa ich e, vzdali z dôvodov, ktoré bežne sú e, vysvetliteľné motiváciou rozsudku. Ďalej, pokiaľ ide o mimoúzemnosť, ak by sme e, nevypracovali Európsky dohovor ľudských práv, tak si zoberme teda tento dohovor práva, ktoré sú ukladané členskými štátom, sú uznávané osobám, ktoré spadajú pod jurisdikcie jednotlivých eh, relevantných štátov. A teda, kedy Európsky kedy sa teda tak stane, to nebude prvotná úloha Európskej únie zabezpečiť eh, základné práva, ale pri príležitosti činnosti EÚ súny dvor v Luxemburgu bude dohliadať a už dohliadal a bude dohliadať ešte viacej v budúcnosti na základe charty nad dodržiavaním základných práv. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. E, Prvá otázka sa týkala vzťahu medzi zákonodárnou mocou a súdnou mocou a toho, či teda niekedy neprekračujú hranice. No už to zodpoviem nasledovne. Vždy, keď sa štát stáva zmluvnou stranou, tak je to automatické obmedzenie jeho suverenity. No a to je o to výraznejšie, keď je, keď existuje súdny dvor, ktorý na to dohliada. Keď súdny dvor vo svojich rozsudkoch uznesie, že to zostane v rámci jeho kompetencií, tak aj napriek tomu treba povedať, že ešte tu vždy isté napätie medzi tým, čo zmluvné strany chceli a tým, čo sa rozvíjalo ďalej. No a v tejto súvislosti by som chcel poukázať ešte na jeden ďalší bod. Je tu prednáška k prípadu Lord Hoffman a je to rozlučkový príhovor z marca 2009, kde hovorí o tom, že niekedy sa už stalo pri rozsudkoch Európskeho dvora v Štrásburgu. A to je tiež taká odpoveď na druhú otázku. Skutočne existujú rozdiely medzi cieľmi súdu pre ľudské práva a Európskeho súdneho dvora. Takže ten eh, súdny dvor má úlohu zastiť európsku integráciu. To však neznamená, že súdny dvor pri výklade práva niekedy eh, prekračuje cia, pôvodné ciele zmluvných strán, ale je to legitimným cieľom. Dôležité je, a teraz sa opakujem to, čo som už povedal, keď som hovoril o prísnom výklade článku 51. Európske právo musí byť vo všetkých členských štátoch rovnako uplatňované, pretože inak sa tu objavia určité narušenia. A to je tiež úloha súdneho dvora. Čo sa týka ďalších otázok, tak eh, ja súhlasím s pánom sudcom Bonišotom. A čo sa týka delegácie z Paraguaja, tak eh, ďakujem za záujem a želám vám veľa úspechov. Ďakujem pekne, pani presednička. Ďakujem pekne. Nuž, eh, keďže nie sú ďalšie, žiadne ďalšie otázky, tak sme sa dostali na koniec dnešných dvoch časti. Ďakujem pekne našim rečníkom a ďakujem za príspevky, ako aj zaujímavé odpovede. Videli sme, aká komplikovaná je táto problematika, že to je veľmi zaujímavé a že tieto diskusie sú veľmi dobré aj pre budúcnosť. Vidíme, aké sú detaily a v detailoch sú tie najväčšie problémy, takže Zajtra o 9.00 budeme pokračovať e, s časťou o oblasti slobody, bezpečnosti, spravodlivosti, stratégia komisie, e, názory akademické obce, občianskej spoločnosti a inštitúcií pre národné inštitúcií pre ľudské práva. Príde medzi nás podpredsednička komisie Vivian Redingová a rovnako pán Kierum, riaditeľ agentúry EÚ pre základné práva. Príde pán Jarab, eh, regionálny zástupca UNHCR. Takže máme sa na čo tešiť. Ďakujem vám veľmi pekne za váš záujem, ďakujem za vaše príspevky a teším sa na stretnutie zajtra o 9.00. Dovidenia.